Eh, znovu eh, začíname s našim zasadnutím. Eh, dvakrát sme vás obozna, druhýkrát vás oboznamujeme s výsledkami volie. Od, odovzaných bolo 637 hlasov. Neplatných hlasov bolo 8. To znamená, že 629 hlasov bolo platných absolútnu väčšinu má 315 hlasov. Nasledovné výsledky máme, pokiaľ ide o, pán Alvaro, o pána Alvara 167, 241, pán Karas 231 kolegov, za neho hlasovali Mart, pán Martinez Martinez 200 eh, 57, pán Macmillan um, 282, pán Papastamkos 270, pán Pitela 275, uh, pani Podimata 253, pán Protašievič 231, pán Šurián 203, pán Tarant 90 hlasov, pán Vidal raz 262, eh, eh, pán Vlasák 164, 184, pardon, pán Výlan, prepačte, pán kolega Výlan 216. žiadny kandidát nedostal absolútny počet hlasov a tým pádom v podstate sa tieto miesta pod predsedou vlastne neobsadili. Zostávajú neobsadené. Prosím vás pekne, prepačte. Mohli by ste láskavo ešte raz prečítať. Mohli by ste ešte raz, prosím vás pekne, láskavo prečítať pomaly to, čo ste práve prečítali? Ja si myslím, že problém je vyriešený, ale samozrejme, že som pripravený ešte raz to prečítať. Pokiaľ ide o ďalšie procedurálne nutnosti, keďže zostávajú tieto miesta pod predsedou neobsadené. Bohužiaľ, budeme mať tretie kolo hlasovania. Toto tretie kolo hlasovania sa bude konať zajtra ráno o 9. Chcel by som vás upozorniť na nasledovnú vec. Relatívna väčšina je potrebná. To znamená, že uh, musí byť platné toto hlasovanie, musí to byť uh, tak urobené, ako nám to predpisujú predpisy, ale nutné je tretie kolo hlasovania. Chcem sa vás opýtať, vážení kolegovia, vážené kolegyne, ktorí kandidáti v podstate e, z vašej strany dostali takúto dôveru. Nie je to samozrejme cel, veľmi ľahké e, v e, tomto sále, o tom teraz hovoril, takže môžeme sa opýtať tých kandidátov, ktorí tu sedia teraz v tejto sále, že či sa nevzdávajú tejto kandidatúry. Pán kolega Alvaro, pani kolegyňa Angelili chce byť zaradená znovu do hlasovania. Pán kol- kolegyňa Duran, áno. Pán kolega Karas. Áno, pán kolega Martinez Martinez. Pán kolega Macmillan Scott. Pán kolega Papastamkos. Pán kolega Pitella. Pani kolegyňa Podimata. Pán kolega Protašievič Pán kolega Surian, kolega Tarand, Musím si to premyslieť do rána. Ďakujem vám. Takže uvidíme. Pán kolega Vidal Kvadras. Pán kolega Vlasák. Ďakujem veľmi pekne. A pán kolega Výland. Ďakujem pekne. Dobre. V poriadku. Takže v podstate tretíkrát títo kandidáti podstúpia ďalšie hlasovanie, bude sa o nich znovu hlasovať, ak výslovne samozrejme nestiahnu svoju kandidatúru. Pán kolega Tarant, viete, budeme musieť znovu vlastne vytlačiť všetky tieto materiály, pokiaľ ide o oficiálny zoznam kandidátov, takže sa vás chcem opýtať, že či súhlasíte s tým, aby ste boli znovu predložení na tejto kandidátke. Koľko mám času do zajtra, pán kolega Tarant? Takže prosím vás, zajtra do 8 ráno nám láskavo oznámte, že či naďalej uh, chcete byť uh, súčasťou tejto kandidátskej listiny. Takže zajtra o 8. Ono sa vraví, že eh, ráno býva mudrejšie večera. Takže do zajtra, do 9. prerušujeme naše zasadnutie a stretneme sa zajtra presne o 9.